Der Präsident! So. Prichádza pán predseda. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die... Pokračujeme v zasadnutí. Eh, je k zapisnica z predchádzajúcich zasadnutí. Máme nejaké námietky? Zdá sa, že nie. Tým pádom zapisnica je schválená.